Dobre, teraz budeme pokračovať eh, s vysvetleniami hlasovania. No a dostávame sa teraz k správe eh, Klás. No a slovo dostáva pani Rojtova na jednu minútu. Pane predsedkyne, ja, vážená pani predsednička, vítam kompromis, ktorý príjme vlády Európskej únie vytvoriť harmonogram a vypracovať akčné plány, ktoré obmedzia rizika pri používaní pesticídov. Obmedzenie leteckých postrekov občania Európskej únie určite tiež privítajú tak ako nárazníkové zóny na ochranu pitnej vody a vodných organizmov. Ja som smernicu podporila, pretože je v súlade s môjim názorom o ochrane zdravia. Ďakujem pekne. Pani McGuinness, na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Hlasovala som za tento návrh, pretože je rozumné, aby sme mali trvalo udržateľné využívanie pesticídov, používanie pesticídov. Myslím si, že problém je ten, že sú tu také rôzne odlišné e, pravidlá v rámci členských štátov. Niektoré štáty Eh, eh, aplikujú eh, školenie operátorov veľmi kvalitným spôsobom, dôsledným spôsobom, tým pádom majú dobrú kontrolu pesticidov, ale neplatí to vo všetkých krajinách. A práve tento predpis vlastne zabezpečí, že budeme mať vyššie štandardy, vyššie normy, kvalitnejšie normy v rámci celej Európy. To je dobré aj pre samotných aktérov, aj pre jednotlivých občanov. Takže ide veľmi rozumný návrh a rada som ho podporila. Ďakujem. Madame Doyle. Pani Doyle. Ďakujem pekne. Ja som takisto podporila tento návrh. Určite potrebujeme regulačný systém pre pesticídy, o tom nikto nepochybuje. E, správa klas obmedzuje využitie PVP e, na základné potrebné e, použitie. Pokiaľ ide o správu Breyer, tam bola istá, istá kontroverzná téma, ale viaceré viaceré na, výrobky sú nebezpečné, e, pokiaľ sú, sa s, nimi nesprávne, s nimi nesprávne zaobchádza. Samotná existencia takýchto trhov na trhu nie je sama o sebe nebezpečná. Pesticídy sú takisto nebezpečné iba vtedy, ak e, ich používateľ nevie, ako ich má e, používať, ak nemá na to správne skladovacie priestory, ak ich nepoužíva správnym spôsobom a tak ďalej. Čiže aj používanie pesticídov si vyžaduje vhodné e, riadenie. Tieto e, látky, ako, dobrý, ako každý dobrý pohospodár veľmi dobre vie, musia byť e, používané čo možno najmenej. Ďakujem pekne. Ešte k pesticidom pani, pani Rojtova. Nech sa páči. Dovolte mi ešte raz. Vážená pani predsednička, dovolte mi ešte reagovať na včerajšiu diskusiu na plenárnom zasadnutí. Ja som podporila nové nariadenie, preto že si myslím, že nástrojom pre nahľadanie nových bezpečnejších alternatív na ochranu rastlín za pozitíva, ktoré boli dosiahnuté v parlamente, považujem uznávanie pesticídov podľa geografických zón. Vytvorenie zoznamu zakázaných látok je tiež krokom vpred. Jedná sa o karcinogen genotoxické látky a tiež látke, látky s imunotoxickými a inými toxickými účinkami. Ukazuje sa, že ide relatívne malé percento dnes používaných látok. Ja však pripomínam, že tie požiadavky musíme vyžadovať aj od dováženého tovaru. A vážená pani komisárka, predsednička, ja som sa tiež hlasila k iným správam a nedostala som slovo. Tie správy už boli objasnené a hlasovanie v súvislosti s nimi, tak dúfam, že budú prijaté v písomnej podobe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Wallis. Ďakujem pekne, musím sa eh, eh, <laughs> <laughs> priznať k jednej veci. Od detstva neznášam hrášok, ale eh, teraz tu reprezentujem najväčší okrsok v rámci Anglicka, kde sa hrášok pestuje a preto mám problém so správou Breyer. Mám súhlas, pokiaľ ide o ciele tejto správy, teda podpora zdravia životného prostredia, zdravia nás ako jednotlivcov, ale uh, naozaj to potenciálne ohrizuje, ohrozuje veľký e, priemyselný sektor, e, pardon, sektor v mojom regióne. Rozmýšľala som nad tým a nakoniec som sa zdržal hlasovania, ale myslím si, že e, treba povedať, že legislatívny predpis tejto oblasti bol e, nekvalitne pripravený. Boli tam rôzne informácie, konfliktné, navzájom sa vylúčujúce a myslím si, že by sme viacerí boli privítali e, zmierovacie konanie za teda tretie čítanie, aby sme zabezpečili to, že naozaj myslíme na všetky záujmy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Harkin. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tiež to pokladám za náročné roz, rozhodnutie. Správa bola, alebo správe bola veľmi dobrá rovnováha, konštruktívna a snažila sa o vysokú mieru ochrany tak ľudského zdravia, ako aj zdravia zvierat a životného prostredia. Avšak mám určité obavy zo situácie, keď rozhodujeme o schválení určitých látok na základe toho, či je nebezpečná táto látka alebo nie a vystavenie nezohľadňujeme. Myslím, že potrebujeme um, vykonávať zhodnotenie dohodov, dopadov. Um, no a keď uh, občania mi um, neustále zdôrazňujú svoje obavy o tom, že legislatíva Európskej únie nie je vždy veľmi proporcionálne vytvorená. Myslím, že v tejto správe sme potrebovali jej trochu viacej a potrebujeme ďalšie vedecké dôkazy. Áno, je tu princíp predchádzania a opatrnosti, ale to musí byť založené na dôkazoch a ja by som v týchto otázkach chcela tých dôkazov trochu viac. Ďakujem pekne, pani Žil. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Efektívne využívanie pesticídov je nevyhnutnosťou. Zatiaľ čo ochrana životného prostredia a ochrana verejného zdravia sú prepojené, rovnako musíme zohľadňovať záujmy spotrebiteľov a výrobcov. No a čo sa týka cieľov správe, správy pani Brajer, e, zmierniť administratívnu záťaž, tak to nemôžem podporiť. Ja som hovoril s mnohými expertami, polnohospodármi, ako aj zástupcami mm, organizácií, a ktorí majú všetci výhrady e, k tomu, aké dopady bude mať táto správa. No a komisia nevyhno, neuskutočnila vyhodnotenie dopadov a nie je tiež známe, čo to bude znamenať pre polnohospodárstvo. No a v časoch rastúcich cien potravín eh, myslím, že musíme zavádzať nesmieme zavádzať opatrania, ktoré budú mať zlé účinky na výrobu potravín. A preto som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý žiada o eh, detailné vyhodnotenie dopadov. Pani McGuinness, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Podobne ako ďalší kolegovia, aj pre mňa e, to bola náročná téma. E, tu na kolegyňa hovorila o hrašku. Viete si predstaviť, že v Írsku zase ide častokrát o zemiaky a nechceli sme ublížiť nášmu sektoru v tejto oblasti. Ale to, o čom sme hlasovali nakoniec, podľa mňa bol oveľa lepší balíček než ten pôvodný navrhnutý balíček a teda chcem pogratulovať ľuďom, ktorí na tom kompromise pracovali. Chcem k tomu povedať pár e, vecí. Myslím si, že sme teraz v pozícii, kedy e, polnospodári musia lobovať u, u agrochemického priemyslu, aby oni vyrobili bezpečnejšie výrobky, aby oni, teda polnospodári naďalej mohli e, e, vyrábať bezpečné e, polnospodárske výrobky. Pokiaľ ide o dovoz potravín. Tam si myslím, že komisia by sa mala venovať naozaj vážnym obávam polospodárom a výrobcom v EÚ, pokiaľ ide o to, že oni nebudú môcť používať niektoré látky, ale tretie krajiny ich naďalej používajú. A túto otázku treba e, vyriešiť, aby boli aj farmári na našej strane. Pán Mot. Ďakujem pekne, hlasoval som proti, lebo návrh bol tzv. unesený, alebo tak povedať unesený e, e, zo strany výboru Envy a zo strany komisárov. E, včera spravodajcovia hovorili o štandardizácii a my teoreticky hovoríme, že ide o unia, o uniu diverzity, rozmanitosti a pokiaľ existuje nejaká oblasť, kde je potrebná rozmanitosť, tak je to práve táto oblasť. Išlo tému polnohospodársku, ale e, dánsky dneska komisárka pre polnospodárstvo nikdy e, vlastne sa k tomu nevyjadrila, nemali sme k nej prístup a to je hamba, pretože samozrejme dôvod bol ten, že tu je konflikt zájmov, keďže Dani e, nie sú schopní eh, spracovať alebo ošetriť eh, pitnú vodu po tom, čo, je, eh, čo sa dostane von zo zeme. My máme pocit, že to bola veľká úražka, že tu boli isté predpoklady toho, že niektorí ľudia nevedia, čo robia, že treba im to povedať. Teraz sme vlastne pridali len ďalšiu skupinu ľudí v Spojenom kráľstve, ktorí neznášajú to, ako sa Európska únia zamiešava do ich záležitostí. Pani Doyle, ďakujem pekne pani predsednička sú tu isté e, prehnané tvrdenia, isté obavy zo strany e, viacerých e, strán, ktoré sa vyjadrili k tejto práve a ťažko je z toho si vybrať, čo je naozaj pravda a o čom a ako treba hlasovať. Uvedomujem si, že sú tu isté obavy e, sektoru zemiakov, e, obilnín, ovocia. Napriek tomu ja podporujem tento kompromis, pretože mám pocit, že e, vylepšenia, ktoré v ňom nastali, si zasluhujú našu podporu, aj keď samozrejme isté výhrady stále mám. Podporila som teda tento návrh, pretože si myslím, že najhorší výsledok by bol taký, aby, teda že by táto správa išla na zmierovacie konanie. Máme tam 5-ročné opatrenie, e, istú výnimku, ktorá je veľmi e, takou, takou zábezpekou a ktorá zároveň motivuje e, chemický priemysel, aby vyrábal nové alternatívy. Pán Kamal, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Myslím si, že keď hovoríme o európskom projekte, tak je to akási dialektika v celom tomto projekte. Hovoríme o demokracii a napriek tomu e, ignorujeme demokratickú vôľu, ktorá bola vyjadrená vo Francúzsku, Holandsku a Írsku. Hovoríme o potravinovej bezpečnosti a napriek tomu sme schválili správu, ktorá má potenciál ohroziť eh, potravinovú výrobu v celej Európskej únii. Hovoríme o napomáhaní tým ľuďom, občanom a farmárom, ktorí sa nachádzajú v chudobných krajinách. A napriek tomu teraz, ako výsledok tohoto hlasovania, budeme tu mať eh, zákaz dovozov pre tých farmárov, farmárov, ktoré použili pesticídy, ktoré sú teraz zakázané v európskom priestore. Jednoducho len žiadam všetkých kolegov tu v parlamente a v Európskej komisii, Prosím, rozmýšľajme do budúcnosti viac o tom, aké sú neželané dopady našej legislatívy. Súhlasím s pani Voles o tom, aký je ten legislatívny proces a o tom, že naozaj potrebujeme eh, tretie čítanie. A súhlasím s tým, že to už bolo eh, výrazne eh, vlastne rýchlo schválené a súhlasím s tým, že tu bola neadekvátna dopadová štúdia na adekvátnom vedeckom podklade. Uistíme sa, že to sa už nebude opakovať. Pán Hitten Harris, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička Pokúsil som sa ohroziť tento kompromis tým, že som hlasoval proti tomuto e, tom, kompromisu návrhom v tomto uh, dokumente. Uh, zacitujem toho, čo povedal James Morbury, ktorý je farmár v mojom regióne, v mojom okrsku. Povedal, že osobne sa týkal, osobne sa za, osobne po, postrekoval produkty ochrannými látkami. Vždy uh, bral do úvahy vlastne ochranu uh, ľudského zdravia aj životného prostredia vždy bral do úvahy, aké riziko to môžeme pre jeho vlastné zdravie, ale aj pre okolité prostredie. A práve preto ho trápi eh, stiahnutie mnohých eh, produktov vrátane fungicídov eh, a takisto, tak, takýmto spôsobom vlastne to zabezpečí to, že môj, moje podnikanie bude ohrozené a obmedzi to celkovú ponuku doma pestovanej zeleniny a ovocia toto zastupuje mnohých ďalších, eh, ktorí sú z, z Lincolnby, ktorí sa eh, nachádzajú v tomto regióne. Eh, mám stovky rôznych mien, ktoré sú proti takémuto návrhu a práve proti tomu som hlasoval aj proti. Pani Synod je poslednou rečničkou. Teraz, keď sme toto hlasovanie uzavreli a zazneli všetky argumenty, chcem sa vrátiť k niečomu, čo sa objavilo v diskusii tu aj na výbore. A toto bola vlastne tá, tá ten, bol to predovšetkým ten jasný, jasná nedôvera zo strany farmárov. Častokrát si myslíme, že farmári sú nepriatelia zdravia a životného prostredia, ale podľa mojich skúseností je to úplne naopak. Farmári v Írsku vždy boli a sú a tými garantmi, ktorí po staročia chránili a a čistili životné prostredie, zabezpečovali, že je čisté a produktívne. Rovnako boli farmári aj základom pre naše zdravie, pretože pestovali dobré plodiny, vytvárali dobré potraviny, ktoré sú základom pre zdravie. Chcem vás všetkých poprosiť, aby sme opätovne obnovili dôveru v našich farmárov, ktorí robia všetko preto, aby nás, eh, aby nás nakrmili vo veľmi ťažkých situáciách, eh, vo veľmi ťažkých klimatických podmienkach, eh, najmä z oči voči škodcom a európskym politikám, ktorých obmedzujú. Uzatváram toto rokovanie. Budeme pokračovať o tretie popoludní správou pána coelha ktorá sa týka bezpečnosti a biometrických údajov v pasoch a cestovných dokumentoch. Ukončujem stretnutie.